Prichádza pán predseda. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, vážení kolegovia, začína sa plenárne zasadnutie.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 Teraz nejaké ešte pripomienky na úvod tohto zasadnutia. Rád by som privítal Máriu Romanu de Gaspari, dceru veľkého talianského štátnika Alcida de Gasperiho, jedného z otcov zakladateľov Európskej únie. E, informácia numer 2. Teraz informácia číslo 2. Znepokojivé správy prichádzajú z Bahrajnu, Sýrie a Jemenu. Vo všetkých týchto krajinách e, sa konali demonštrácie, demonštrácie ľuďmi, ktorí žiadajú demokratickú zmenu a tie boli potlačené. Vláda E, sa obrátila proti svojim vlastným ľuďom, namierila proti ním zbranie. Násilie musí prestať a tých, ktorí sú za zodpovední, musia byť, e, treba postaviť pred spravodlivosť. Kolejná informácia. V tým Ďalšia informácia. Tento týždeň Medzinárodné spoločenstvo si pripomína týždeň solidarity kontakty e, s tými, ktorí bojujú proti rasovej e, diskriminácii. E, v posledných desaťročiach sa veľa urobilo, veľa vo svete, aby sa vykorenil rasizmus z každodenného života, ale vieme, že ešte nám toho veľa zostáva, aby sme urobili v rámci EU ako aj mimo Európskej únie. Ďalšia informácia. Rád by som vás informoval o tom, že dnes sme dostali informácie, že jeden z našich kolegov, pán Táler, sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Druhý kolega, pán Štráser, oznámil svoj zámer vzdať sa mandátu v nasledujúcich dňoch. Tretí člen, pán Severín, eh, odišiel zo skupiny socialistov.